Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som oznámiť Európskemu parlamentu veľmi vážne udalosti, ku ktorým došlo vo Francúzskej republike a ktoré poškodzujú demokraciu a právny štát a e, takisto práva. Bývalý prezident republiky, bývalí ministri, advokáti boli telefonicky odpočúvaní, e, diskutovali stabilným spôsobom. Ide tu o neakceptovateľnú úchylku demokracie a útok proti osobnej slobode. E, tieto správy boli premiérom dementované. Článok 7 Charty o ľudských právach hovorí, že každá osoba má právo na rešpekt osobného života, rodinného života, domácnosti a svojej komunikácie. Keď sme hlasovali o správe Moraes a keď budeme hlasovať o správe Moraes, e, o odpočúvaní chcem požiadať komisiu, aby preskúmala, či to bolo legatívne, toto odpočúvanie E, vo Francúzsku a či nemôže začať e, s procedúrou e, porušenia pravidiel. Ďakujem, pán Ody budem predsedu parlamentu informovať. Takže začneme hlasovaním. Správa pána Zalu. Prosím o elektronické hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Schválené.